Prosím vás iba veľmi stručne, kolegovia. Práve sme si vypočuli prejav predsedu Komisie Africkej únie, čo je podľa mňa veľmi dôležité podujatie a udalosť. A preto by som chcela požiadať vedenie tohto parlamentu, pretože pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli, že doktor Mukwege, ktorý je laureátom Sacharovej ceny už nebude mať plnú ochranu zo strany OSN. Pred niekoľkými mesiacmi bol zavraždený jeden z jeho spolupracovníkov, ďalším spolupracovníkom sa vyhrážajú a bola by som naozaj veľmi rada, keby vedenie parlamentu spolu s pani Mogherini, ktorá tu práve teraz boli, bola, ste využili e, všetky svoje konekcie, aby získal plnú ochranu pre prácu, ktorú vykonáva. Ďakujem pekne. Ďakujem. Zaznamenali sme si to a porozprávame sa o tom s pani Gomeriny. Pani Gomeš? E, takisto by som chcela využiť túto príležitosť, aby som požiadala o vašu podporu a e, chcela by som, aby sme upozornili mexické orgány na vraždu Javiera Valdeza Cardenasa. Je to bol to skvelý novinár, ktorý odhaľoval prípady korupcie, obchodovania s drogami a organizovanej trestnej činnosti. Včera ho zavraždili, aby odstrašili ostatných novinárov, aby nepísali o tom. Mali by sme e, dať mexické vláde najavo, že si vážime jeho pamiatku a mali by sme požiadať mexické orgány, aby páchateľov tejto strašnej vraždy e, priviedli pred súd. Ďakujem veľmi pekne. E, aj toto sme si zaznamenali a teraz e, budeme ďalej pokračovať. Takže, dámy a páni, ak dovolíte, aby sme ušetrili nejaký čas. Nebudem čítať názvy jednotlivých správ, pretože ich máte v materiál pred sebou. Začneme iba menom e, spravodajcu. Teraz tu máme menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Začneme prvou, prvým bodom. Ďakujem. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ďalšia správa od pánu, pána Predu. A opäť tu máme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. A končím hlasovanie. Prijaté gratulujeme pánovi Predovi. Ďalej hlasujeme o správe pána Zdechovského. Opäť máme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem pánovi Zdechovskému. vidím, že pán poslanec je veľmi skromný a veľmi skromne príjma gratuláciu. Teraz tu máme správu pána Ruasa. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prepačte. Chceli by ste sa ujať slova? Pán Ruas? Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Veľmi, veľmi stručne chcem len počerknúť dôležitosť toho, aby sme pristúpili ako, medzárodná, ako Európska únia k tomuto medzárodnému výboru. Je to naozaj veľmi zásadná otázka, pretože ide najmä o to, aby sme si uvedomili, že táto e, právna norma zväzuje všetky krajiny, ktoré sú e, významnými aktérmi e, v oblasti výroby a distribúcie a je to jeden zásadný partner pre OSN v tomto smere. My samozrejme patríme aj k ďalším medzinárodným organizáciám, organizáciám ako napríklad Medzinárodná organizácia výrobcov cukru, kaká alebo eh, olivového oleja. A naozaj je dôležité, aby sme boli súčasťou takejto skupiny. V tomto smere naozaj dúfam, že budeme sa môcť spolahnúť na takú podporu, akú sme našli aj na úrovni výboru. Ďakujem pekne. Bardzo dziękuję panu sprawozdawcy. Otwieram głosowanie im. Ďakujem a teraz otváram hlasovanie. Ide o menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. A teraz tu máme správu pani Verhejen. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie prijaté. Gratulujem spravodajkyni. A teraz máme správu pani Pitera. A začíname uh, hlasovaním. si návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem, prijaté. si návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Navrhujem, aby sme sa dohodli, že je to prijaté. Alebo si to overíme? Dobre. Tak si to elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmejúci návrh 12, kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Keďže bol pozmeňujúci návrh 6 prijatý, tak originálny text, čas 1, 2 odpada. si návrh číslo 3. Kto je za, proti? Zdržal sa. Ďakujem. Zamietnuté. 13. Kto je za? Proti. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti? Prijaté. 14. Kto je za? Proti? Overíme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozrieme si návrh číslo 7, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 15, kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím si, že je to zamietnuté. si návrh 1, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. si návrh 2, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Osmička, kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Overíme si to, ale pred chvíľkou sme si overovali. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme pani spravodajkyni. A teraz budeme hlasovať o správe pani Borzan. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 65 pôvodného textu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím si, že je to zamietnuté, ale overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prepačte. Prvý raz e, vediem hlasovanie. a dúfam, že sa rýchlo naučím, ako sa to robí. E, odsek 79. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 115 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 117. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté, alebo si to chcete overiť? Overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 119 pôvodného textu. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. A teraz úvodné ustanovenie a i Pozmeňujem si návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté úvodné ustanovenie D pôvodného textu. Prvá časť, je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz budeme mať menovité hlasovanie o, o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem pani Borzan. A teraz budeme hlasovať o správe pani e, Begin. Je to menovité hlasovanie. A otváram hlasovanie. Zamykam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A gratulujem pani spravodajkyni. A teraz máme dvojminútovú prestávku, technickú prestávku. Ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc pri tomto hlasovaní. Dáme si teda dvojminútovú prestávku, potom sa usadíme a začneme s vysvetľovaním hlasovania. Thank you, President. Okay.